potom e, môžem konštatovať, že je e, platnosť týchto mandátov potvrdená. Pán Roger Helmer e, mi oznámil, že nie je v skupine ECR, ale od 1. marca je v politickej skupine EFD z politickej skupiny Európskej ľudovej strany Eh, SND, ALDE, ECR a e GUE Engel som obdržal eh, zoznam nominácií, ktorý bude zverejnený ako príloha k zápisnici. Ak nebude vznesená námietka, potom tieto nominácie sa považujú za potvrdené. V stredu v súlade s článkom 74